slova, som zo Slovenska, ale budem hovoriť po maďarsky. Keď skúmam dnešné e, udalosti, tak je naozaj hrozné, keď sa zamyslíme nad e, otázkou mieru v budúcnosti. Ukrajina, Gáza, Sýria, Irak, to sú krajiny, ktoré nie sú až tak ďaleko, ako by si mnohí mysleli. Vlastne e, Putin určuje mnoho v tomto smere. Občania našej krajiny a aj Maďari na Slovensku už 10 rokov sa tešíme z toho, že sme v Európskej únii, pretože tých 40 rokov Eh, vplyvu komunistov a Rusov eh, nám teraz je preč. A našťastie teda sme už v Európskej únii. A teraz ale vidíme, že aj niektoré populistické vyhlásenia sú na úkor jednoty. Napríklad eh, pán Faraš, ktorý v tomto parlamente bojuje proti integrácii EÚ, čo chce povedať, Eh, účastníkom eh, referenda v Škótsku tom, tento týždeň. Pán prerušený, pán poslanec. Ďakujem pekne, pán kolega Naď. Ďakujeme. Ja viem, že je to váš prvý prejav, ale sú to prejavy v dĺžke jednej minúty a keď to máme na čas skončiť, tak sa musí každý držať prideleného času. A teraz dostáva slovo kolega Simon, nech sa páči. Európa sa musí zamerať, pokiaľ ide o používanie zdrojov, eh, na výrobu eh, s vysokou pridanou hodnotou vo celom území. Toto nie je až veľmi populárne, ale potrebujeme to eh, v našom regióne. A keď v našom regióne mám na mysli celú Európu, ale hlavne môj región West Midlands, Jaguar, Land Rover, Eastern Foods, to sú firmy, ktoré e, vyvážajú do celého sveta, vytvárajú tisíce pracovných miest, ale uh, snažia sa eh, nájsť eh, kvalifikovaných pracovníkov na tieto pracovné miesta, že musíme byť aktívnejší, pokiaľ ide o pracovné zručnosti, ak chceme, aby naozaj Európa dosahovala rast. Na toto slúži záruka pre mládež, európsky semester. Je potrebné odbornú prípravu a vzdelávanie prioritarizovať. Napriek tlakom mladí ľudia potrebujú kvalitné pracovné miesta a na to ich musíme náležite vybaviť. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Simon. A teraz následuje kolega Kužmiuk. Nech sa páči. A kolegy Kužmiuk. Pán Kužmiuk. Herr Kollege Kužmiuk ist nicht. Kolega Kužmiuk tu nie je. Čiže nasleduje kolega Starbaty. Nech sa páči. Ani ten tu nie je. Takže nasleduje kolega Jurek. Nech sa páči. Ďakujem, pani przewodniczący. Ďakujem pekne, pán predseda. V našich krajinách nás často znepokojuje to, že naša aktivita tu v parlamente sa nestretáva so záujmom verejnosti. Tiež sa stiažujeme na účasť na voľbách, na európskych voľbách, že je veľmi nízka. Minulý týždeň v Bruseli v našom sídle prišli tam traja bežní Poliaci a urobili niečo veľmi nebežné. Joman Vojtech a Gřegoš prišli a urobili takú púť, ako putníci precestovali celú Európu. Išli zo Severného Írska, z Monte Cassino a z Glogoviecu a nesli ikonu svätého Benedikta, ktorú priniesli do Európskeho parlamentu spolu so správou s mierovým odkazom pre Ukrajinu. Prišli do sídla európskych inštitúcií a ich akcia by pre nás mala byť určitou inšpiráciou a ja dúfam, že táto ikona poslúži svojmu cieľu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán poslanec. A teraz nasleduje kolega Jakovčič mada je danas potpuno jasno da u našem mandatu ovdje nećemo imati novih kolega. Ďakujem pekne. Dnes už je jasné, že počas nášho funkčného obdobia tu nebudeme mať nových kolegov, pretože rokovací proces bude trvať dlhšie než 5 rokov. Každopádne si myslím, že by rokovací projekt, proces nemal byť prerušený, naopak mal by byť eh, zintenzívnený, pretože krajiny eh, juhovýchodnej Európy chcú byť členmi EÚ. Mám na mysli hlavne Čiernu horu, Srbsko a Albánsko. A diskusie, ktoré prebiehali v lete medzi mňou a ich premiérmi, z tých vyplynulo, že situácia v Srbsku a v Čiernej hore je naozaj taká, že chcú, aby tu mali svojich zástupcov v Európskom parlamente. Ale samozrejme, že na to musia splniť všetky potrebné podmienky ale myslím si, že krajiny Balkánu potrebujú mier a mier rovná sa Európska únia, takže potrebujú mať jasnú európsku perspektívu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán kolega. A teraz nasleduje kolega Juaristi Abauns. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Väčšina Baskov má dve politické priority mier a sama, seba určenie. Jasný, jasná väčšina voličov to podporuje a toto vidíme, že sa prejavuje aj v tomto parlamente. Chceme dosiahnuť všetky naše práva ako osoby, aj ako národ. A preto občianský aspekt Baskov e, nám leží veľmi na srdci. A veríme, že to je zároveň aj európska téma. Tento parlament má e, príležitosť pôsobiť na vlády francúzska aj španielska, e, ktorá tým smerom, aby sa mohli uplatniť princípy seba určenia Baskov. A vieme, že na budúci týždeň e, začnú príslušné španielské orgány konať proti 28 e, mladým ľuďom v Španielsku a verím, že E, je to nespravodlivé. Preto predpokladám, že Európsky parlament by mohol v tomto smere vyjadriť svoje stanovisko. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán kolega. A teraz nasleduje kolega Maragal. Nech sa páči. President, už parlo un cop més en català per un segons. Us parla un català... Pán predseda, hovorím vám po katalánsky ale e, netlmočí sa z tohto jazyka. Pán kolega, pán kolega počujete? Buď... Dobre, budem hovoriť po španielsky ďalej. Ja, ich si trotzdem Áno, pán kolega, napriek tomu vám chcem povedať, že tu máme 24 oficiálnych jazykov, ktoré sú k dispozícii a keď budete hovoriť iným než týmito jazykmi, tak to tlmočníci nebudú ochotní a nebudú to ani vedieť tlmočiť. Ak chcete, aby vás rozumeli po celom kontinente a na to je tu naša snemovňa, tak vás prosím, ste hovorili jedným z tých oficiálnych jazykov. Nech sa páči, pokračujte. Práve to som chcel urobiť. Katalánsko je ozaj už starým národom v Európe a vieme, aké sú v súčasnosti podmienky. E, z Katalánska je počuť ozaj veľmi jasný hlas, e, hlas slobody a samoučenia do budúcnosti. Európa by nemala potláčať takéto ašpirácie národov e, s cieľom budúceho rozvoja Európy. Európa nakoniec, vidíme, sa tiež mení. Aj Škótsko a Katalánsko sú práve takouto ukážkou nového vývoja. A vieme, že Európa dokáže e, podporovať e, rozvoj svojich národov. A chceme mať vlastný štát, aby sme dokázali lepšie budovať Európu. Ďakujem. Ďakujeme, pán kolega. A teraz sleduje kolega Aker. Nech sa páči. Thank you, Mr. President. On the 16th of August... Ďakujem, pán predseda. 16. augusta nedávno 35 migrantov sa skrylo do kontajnerov a dostalo sa takto do Tilbury v mojom volebnom okrsku. Bohužiaľ, jeden z nich zomrel. Je to naozaj tragické. Napriek tomu títo žiadajú o azyl a myslím, že by nebolo správne im ho udeliť. Poviem aj prečo. My v Európe sme známi ako soft touch, ako taký umiernený. A ak znova budeme umiernení, tak mnohí takýmto spôsobom budú naďalej prichádzať na naše územie. Máme náležité postupy na predloženie žiadosti o azyl a sú tu možnosti na imigráciu a je naozaj e, nefér, e, aby to robili takýmto spôsobom. Bolo by e, dobré, keby sme postupovali inak, aby naša krajina nemusela zmať túto Európsku úniu a požiadať o obnovu hraníc. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. A teraz nasleduje kolega Korvin Mike. Europe was never united. The European states Európa nikdy nebola jednotná, bojovali sme proti sebe a chránili sme si svoje vlastné bohatstvo. A teraz Európa pod okupáciou Európskej únie má nulový rast. Prečo? Dôvodom je Európska únia. Aký komunotér je dôvodom, prečo sa EÚ nerozvíja? Európska únia je presným opakom Európy. Aký komunotér je presným opakom európskych hodnôt. Keď Európa je dobrá, Európska únia je zlá. Je to evidentné. Je to prvý kalifát. Nie zo strany ISISu, ale je to kalifát na juhu Francúzska. Je potrebné vrátiť sa k normalite. Európska únia je umelá kreácia, umelý produkt, ktorý brzdí rozvoj Európy. Dôvodom je Európska únia a aký komunotár. Ďakujem. Ďakujeme kolega Korvin Mike a teraz nasleduje kolega Hejs, nech sa páči. Mikro. Mikro. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem niečo povedať o dlhodobom spore, e, do ktorého sú zapojené írske e, stavebné spoločnosti a e, vlastne sa prú s poľskými orgánmi už od roku 2012. Ide o 215 miliónov eur, to je vlastne strata. Zaniklo niekoľko tisíc pracovných miest v Írsku a to kvôli zlým podmienkam kontraktov. A týka sa to aj ďalších piatich štátov EÚ, ktorí mali dočinenia s poľskými orgánmi. Chcem, aby poľské orgány so stiažovateľmi komunikovali férovo a žiadam takisto poľské orgány, aby okamžite začali nezávislú mediáciu, aby sa vyriešil tento spor a takisto žiadam Európsku komisiu a komisára, ktorý tu dnes je, aby e, preskúmala túto záležitosť, e, pretože sa tu míňajú európske štrukturálne fondy, ktoré idú z peňazí daňových poplatníkov, čiže tieto fondy sa musia využívať účelne. Rečník prerušený. Ďakujem, hovorí predsedajúci. Ďakujem, pán Hayes. Pani Anderson. Thank you, President. The European Commission's consultation on water pokiaľ ide o konzultáciu o vode Európskej komisie, uzatvára sa budúci týždeň. Som veľmi rada, že mnohí sa zapojili v tomto parlamente. Partnerstvá pre inováciu a výskum môžu byť výhodné, ale partnerstvá e, v oblasti vody nie sú výhodné. V Londýne máme obrovské účty za vodu v dôsledku privatizácie. Máme tu monopolí v oblasti vody 100 miliónov eh, eur museli vlastne daňoví poplatníci vyplatiť súkromným subjektom na dividendách za to, že používajú a užívajú vodu. Je na čase, aby komisia začala proti tomu konať. Nechceme, aby ste sa vyhovárali na princíp neutrality. Celoeurópske opatrenia pre kontrolu pitnej vody sú jedinou otázkou. Vielen Dank. Ďakujem, pani kolegyňa Anderson. A teraz pani Bilbao Barandika. Ďakujem za slovo, pán predseda. Problémy teritoriálne, problémy, ktoré e, vidíme napríklad v oblasti Baskická, Katalónska, Katalónska podobne, vidíme, že sa prejavujú aj v Škótsku. A Nede predsa nie, nie je možné, aby sa upierali možnosti ľuďom na seba určenie. Preto vás chcem upriamiť na to, že občania EÚ majú právo rozhodovať o svojej budúcnosti aj z hľadiska občianstva. Tieto napätia v teritoriálnej oblasti, ktoré vidíme, súvisia aj s tým, že dochádza k úpadku tradičných štátov. A strany, ako je tá naša, pracujú už na zlepšení situácie celé desaťročia. Ďakujem. Ďakujem, kolegyňa Bilbao Barandika. A teraz pán kolega Carthy. Nech sa páči. 31. augusta bolo 10. výročie vstupu Ira do mierového procesu. Napriek rokovaniam historickej dohody na Veľký piatok to bol práve inkluzívny dialog, ktorý viedol k pokroku. V, posledných, v poslednej e, dobe chýba takýto inkluzívny dialog. Britská aj e, írska vláda prestali nástojiť na takomto e, dialógu a európske inštitúcie si budú musieť uvedomiť, že nedostatok tohto dialógu e, ohrozuje mierový proces v Írsku a preto chcem, aby írska a britská vláda opäť začali rokovania, nadstranické rokovania, aby všetky prvky dohody z Veľkého piatka boli implementované tak, aby írsky mierový proces naďalej bol e, príkladom pre všetky mierové procesy na svete. Vielen Dank. Ďakujem, pán kolega Kársi. Chcem poukázať na to, že sa občas rozsvietia svetielka, ak kolegovia poslanci čítajú svoje prejavy príliš rýchlo. Musíte hovoriť pomalšie, ak chcete, aby vás všetci porozumeli. Musíte eh, čítať bežným, eh, bežným tempom reči. Pani kolegyňa Lambert. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja chcem upozorniť na strašné záplavy, ktoré zasiahli Pakistan a takisto rozdelený štát Kašmíru sú tam stovky mŕtvych, tisíce ľudí museli opustiť svoje domovy a strácajú živobytie a tieto záplavy pravdepodobne budú pokračovať. Sú to asi najhoršie záplavy, aké zasiahli Kašmír za posledné desaťročia. Všetci vieme, že Kašmír je ohniskom v súčasnosti. Sú tam rôzne incidenty aj teraz v tomto mimoriadnom stave ale musíme aj oceniť, že India a Pakistan počas týchto záplav si ponúkli navzájom pomoc. A chcem naliehať aj na Európsku úniu, aby aktívne podporovala spoluprácu medzi týmito dvoma e, vládami, aby zlepšili dostupnosť pitnej vody, aby zlepšili krízový manažment v tejto oblasti, pretože to je skutočná príležitosť na to, aby konečne vlády spolupracovali v prospech ľudí a nepokračovali v konflikte. Ďakujem. Ďakujem, pani Lambert. Teraz pani kolegyňa Ferrara. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ekonomická kríza a problémy s imigráciou vlastne dopadajú aj na otázku rešpektovania základných práv, hlavne u tých najzraniteľnejších tí samozrejme žiadajú predovšetkým ochranu svojich práv, keď sú nútení utiecť eh, z konfliktných zón a potom niekde eh, sa plavia po stredozemnom mori na nafúkovacom člne. Vieme, že nedávno bol prípad 250 ľudí, ktorí sa utopili nedaleko pobrežia Líbie. Sú to ozaj smutné prípady. Ale vieme, že tieto otázky sa nevždy riešia transparentne. Čo teda robiť? treba konať rozhodnejšie už v krajinách e, alebo vo vzťahu ku krajinám pôvodu týchto utečencov. E, dublinské nariadenie by sa malo prehodnotiť, aby sme zabezpečili ozajstnú solidaritu medzi členskými štátmi. Treba vytvoriť humanitárne koridory, aby mohli utečenci prísť priamo do krajiny, ktorú si zvolili. Ďakujem. Ďakujem, pani Ferrara. Teraz pán kolega Papadakis. Ευχαριστώ. Οι αποφάσει της πρόσφατης συνόδου του ΝΑΤΟ στην Ουαλία. Rozhodnutie posledného samitu NATO sa orientuje proti národom vlastne, lebo sa pokračuje v imperialistickom boji. Zvyšuje sa nebezpečie imperialistického boja, za ktorý občania budú platiť krvou. Vojenské cvičenia v NATO o tomto hovoria na Ukrajine. Povedie to ku konfliktu s Ruskom. Dnešná konferencia v Paríži o koordinácii síl EÚ a NATO povedie k tomu, že sa tu nanovo nakreslia hranice. Je to vlastne vojenské rozhodnutie Európskej únie, ktoré k niečomu povedie. Európska únia sa chce viac naviazať na NATO a aj grecká vláda tu nesie svoju zodpovednosť, pretože sa zúčastňuje na týchto plénach. A komunistická strana Grécka chce, aby grécké ozbrojené síly prestali spolupracovať na misiách EÚ a NATO, a to s okamžitou platnosťou. Musí sa zachovať suverenita národov. Ďakujem, pán kolega Papadakis. Ešte chcem poukázať na to, že tu máme veľmi veľa nových kolegov teraz pri týchto jednominútových prejavoch. Ja chápem, že uh, máte toho veľa čo povedať, ale pravidlom je, že to má byť dlhé jednu minútu. Prosím, vyjadrujte sa stručne, obsažne a keď nebudete rýchlo čítať, tak potom um, a, a bude sprostredkovaného viac z vášho prejavu, pretože ak budete čítať príliš rýchlo, tlmočníci to nestihnú pretlmočiť. A keď prekročíte minútu, ja po 5 sekundách vás už e, preruším. Bolo by veľmi dobre, keby sa všetci držali tohto pravidla. Teraz pán Tökeš, ten je skúsený, pretože tu nie je nový, takže ten vie, o čom hovoríme. Nech sa páči. Pán predseda, Rumunskí Maďari si jednotie stoja za myšlienkou autonómie pre sedmohradských Maďarov. Ale rímske politi- no, pardon, <laughs> rumunské politické strany a aj dokonca vláda sa stavajú tvrdo proti otázke sebaurčenia za maďarskú, e, sebaurčenia pre maďarskú menšinu v Rumunsku. Dokonca aj rumunská spravodajská služba presne v štýle bývalej komunistickej politickej polície vedie štvavú kampaň proti tejto maďarskej autonómii. Najvyššia súdna rada hrubo porušila princíp nezávislosti súdnictva, keď legitimné snahy maďarskej menšiny označila za útok na ústavu. Prosím vás, pán predseda, prosím tento parlament, ochránte Maďar, sedmohradských Maďarov pred bezdôvodnými šovinistickými útokmi v Rumunsku a podporte naše oprávnené úsilie za autonómiu. Ďakujem. Ďakujem, kolega Tukeš. Teraz kolega Niedermüller. Ďakujem za slovo, pán predseda. Dnes popoludní v, krátkom, v krátkej rozprave sa hovorilo aj o to, či ešte stojí za to venovať sa otázke Maďarska. Jeden kolega povedal, však sa tam nič nového nedieje. Chcem teraz povedať, že áno. Napríklad e, predseda vlády e, nazval NGOčky e, dera, za nežiadúce e, z hajských činností a Eh, chcem povedať, že eh, tie vnútro, to, čo on hovorí, že sú vnútorné otázky Maďarska, to sú európske otázky. Toto je vlastne prvý raz, čo eh, európsky teda člen, predseda vlády členskej krajiny EÚ sa snaží posilniť nesprávnym spôsobom svoju moc v krajine. Preto my ako europoslanci máme svoju úlohu, aby sme vyjadrili svoj postoj, aby sme povedali, že toto je Európa. My musíme ochrániť európsku politiku a európsku jednotu. Ďakujem. Ďakujem, pán Niedermüller. Vynikajúco ste to zvládli, presne ste sa držali času. Teraz pán kolega Matiaš. Mariaš, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Veľká časť verejných dlhov Grécka sa nachádza v rukách Európskej centrálnej banky. Počas krízy sa vydávali e, dlhopisy, Európska centrálna banka ich nakupovala, takže 35 miliard eur sa musí splatiť a z toho je zisk 22 miliard eur. To znamená, zasa sa robili len špekulácie a všetko pôjde na úkor pracujúcich ľudí. Tento rok Grécko zaplatí 4 milióny Európskej centrálnej banky, banke a v Grécku sa takisto zvýšila daň z nehnuteľnosti, ale ja som za to, aby sa nešpekulovalo na úkor občanov. Grécko by malo splatiť iba to, čo sme vydali na eh, dlhopisy s nízkou a, a k tomu ešte nízke eh, percento. Ďakujem. V júni 2012 Rada EÚ odsúhlasila určité kroky v oblasti bankovníctva. Povedal sa, že sa preskúma aj finančný sektor v Írsku s tým, že sa využije ESM z hľadiska možnosti rekapitalizácie írskych bank. Následne sa ale ustúpilo od tohto vývoja, ale o niekoľko mesiacov však prišiel, prišlo spoločné vyhlásenie pani Merkel a ďalších. Írsko je špeciálny prípad, osobitný prípad. Pán Juncker povedal v tohto roka, budem citovať. Myslím, že tam musí byť určitý stupeň retroaktivity, pokiaľ ide o ESM, pretože ináč to stratí zmysel. Takže doteraz sme nezaznamenali žiadny pokrok v tejto oblasti a Eurostat potvrdzuje, že v Írsku je menej než 1, 1% populácie EÚ má 43% celkového dopadu bankovej krízy a Takže vidíme, že Európska únia by nemala e, takto nedodržať svoje e, sluby a mala by rekapitalizovať írske banky. Ďakujem. Ďakujem, pani Harkin. Pán kolega Mach. Prepačte. Najskôr pani kolegyňa Boylan. Uh, EU and Irish citizen 17... 17-ročný Ibrahim Valaha bol v roku 2013 v auguste zatknutý, keď bol na prázdninách v Egypte počas nepokojov v spojitosti s IS. Doteraz je vo väzení a Ibrahám musel znášať strašné podmienky aj fyzické týranie. Amnesty International aj iné organizácie pre ľudské práva vyšetrovali Ibrahimov e, Prípada a nenašli žiadne odôvodnenie pre jeho zatknutie 12. augusta mal byť vypočutý aj Ibrahimov prípad počas masových e, súdnych konaní bez právneho zastúpenia, ktoré sú veľmi známe. a skončilo sa to tak, že tento tínejdžer ostal vo väzení a nemôže pokračovať vo svojom vzdelávaní. Vyzývam Európsku úniu, aby získavala informácie o jeho zatknutí a vysoká zástupkyňa musí zabezpečiť, aby všetko, čo sa dá urobiť na tejto vysokej úrovni, bolo urobené, aby bol tento chlapec prepustený. Ďakujem teraz pán kolega Mach. Dámy a na tomto páni, na tomto zasadnutí budeme debatovať o rozpočte Európskej únie na rok 2015 o výške asi 150 miliard eur. Uvedomme si, že to je 150 miliard eur, ktoré pochádzajú z vrecák našich občanov. To nie sú peniaze, ktoré spadli z neba. Mnohí z vás si možno myslíte, že takéto Prerazdelované peniaze cez Brusel pomáhajú lepšiemu životu v Európe. Ja si myslím, že to je domýšľavosť. Myslím si totiž pravý opak. Domnievam sa, že takto prerozdeľované peniaze škodia ekonomike, zvyšujú korupciu a že zvyšujú aj štátny dlh. Poprvé, Dotácie sú peniaze, ktoré získa podnikateľ na úkor niekoho iného. Na trhu teda zvíťazí ten, kto získa dotácie a nie ten, kto poskytuje lepšie služby spotrebiteľom. Čím viac peniazy sa prerozdeľuje, tým väčšia bude korupcie. korupcia. A po tretie, najmä tie chudobnejšie krajiny si berú stále nové požičky, len aby mohli získať e, peniaze na spolufinancovanie týchto európskych dotácií. Stručne povedané, tieto prerozdeľovania peniaze škodia ekonomike a myslím, že by sme sa bez nich obišli. Ďakujem, pán Mach. Pani Klun je ďalšia rečnička. Michael, yeah, thank you, Mr. President. Uh, uh, small regional Ďakujem, pán predsedajúci. Malé regionálne letiská zohrávajú veľkú ekonomickú úlohu pri rozvoji svojich regiónov a preto je potrebné dávať investície do týchto e, letísk, pretože tie sú motorom rozvoja daných regiónov a takisto zabezpečujú efektívny systém transportu a tým tieto regióny môžu využívať vnútorný trh a môžu rozvíjať obchod na globálnej úrovni rozšírená Európska únia má väčšie cestovné vzdialenosti teraz a preto musíme využívať možnosti globálnej dostupnosti. Je známe, že keď spoločnosti investujú v nejakej oblasti, je veľmi dôležitá aj dopravná prístupnosť a je potrebné, aby v danom regióne, kam sa investuje, e, bolo aj letisko. Takisto tieto letiska sú významné pre cestovný ruch. Aj tu môžeme vytvoriť nové pracovné miesta. Preto chcem, aby komisia sa starala o to, aby v ďalšom voľbnom období sa investovalo do našich letisk. Ďakujeme pekne. A teraz pani Jotová, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Viac než 300 miliónov eur predstavujú straty vzhľadom na prívalové dažde v Bulharsku. Tieto dažde viedli k tomu, že mnohí prišli o strechu nad hlavou. Naše hospodárstvo, hlavne naše polnohospodárstvo, bude potrebné obnoviť. Žiaľ, príroda je nevyspytateľná a spôsobuje katastrofy nielen vo východnej Európe. Začiatkom tohto roka došlo k zmenám nariadenia v Európskom parlamente, tak aby sa mohli lepšie využívať prostriedky na finančnú pomoc. Komisia do konca tohto mesiaca musí vypracovať manuál, tak aby absorpcia týchto prostriedkov bola jednoduchšia. Takže komisiu vyzývam, aby ten dokument bol naozaj kvalitný, tak aby sa tieto prostriedky mohli ľahšie využívať a potrebujeme ešte aj navýšenie prostriedkov. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz by nasledoval kolega Buda, ale nie je tu, takže slovo dostáva kolega Plenkovič. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, ak dovolíte, budem sa venovať právam Chorvatov v Srbsku. Ide o Chorvatov, ktorí sú menšinou je ich 57 tisíc. Pán Nikolič vyhlásil, že e, sa budú pre Chorvatov písať úsebnice, učebnice v Cyrilike, ale toto je diskriminačné opatrenie. Nie je to dobrá politika a myslím si, že Európska komisia by mala trvať na tom, počas prístupových rokovaní, je to kapitola 23 a 24, mal by teda trvať na odstranení týchto diskriminátorných opatrení, pretože toto je jeden z prvkov cesty Srbska do EÚ. Chceme zabezpečiť prostriedky pre kultúru a pre jazyk Chorvatov v Srbsku. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán kolega Plenkovič a teraz dostáva slovo kolega Kaputo. Nech sa páči. Grazie, presidente. La... Ďakujem za slovo. Problémy s odpadom v Taliansku, hlavne na juhu Talianska, sa stávajú už cyklickými. Proste systém nefunguje, aj keď sa ľudia veľmi snažia. E, dokonca ľudia začali aj so separovaním odpadu. Eh, u nás je to ozaj veľmi vážna záležitosť, ako riešiť otázku odpadového hospodárstva. A Taliansko porušuje otázky zákonov, alebo aj princípy stanovené v zákonoch. A je mnoho takých skladok, ktoré sú nelegálne a je tu aj snaha cestou pokút E, zmeniť túto situáciu aj zo strany EÚ, ale zatiaľ sa to úspešne nedarí. Preto potrebujeme e, vytvoriť čosi ako e, cirkulárny systém odpadového hospodárstva. Treba lepšie vykonávať kontroly a priamo u tých, ktorí produkujú odpad. Dámy a páni, určite budete súhlasiť, že by sme mali túto tragédiu obrátiť na niečo prospešné. Ďakujem pekne, že sú tu dvaja rečníci, ako prvý kolega Bogovič, nech sa páči. Hvala, hvala za besedu, gospod, eh, gospod pod... Ďakujem pekne za slovo. Pán podpredseda. Slovinsko často bolo proti nedostatku transparentnosti, pokiaľ ide o terminály s plynom v oblasti Terstu. Je to oblasť, ktorá je veľmi blízko pri nás a sú tam dva veľmi dôležité prístavy, Koper a Trieste. A sú to taktiež aj z turistického hľadiska veľmi dôležité lokality. A tým, že je ten terminál takto blízko e, k našemu území, to je pre nás nepriateľné. Slovenská vláda aj slovinské environmentálne organizácie vlastne neboli zahrnuté do riešenia tohoto problému. Práve to by sme ale boli očakávali. Ide o dôležitosť, aby sa podpísala vzájomná dohoda, ktorá sa bude týkať týchto vnútroeurópskych otázok. Ďakujeme pekne, pán kolega. A ako posledný vystúpi kolega Preda. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcel by som pohovoriť v krátkosti o tom, čo Viktor Ponte, talianský premiér, nedávno povedal. Účinky, ktoré dopadli na e, spoločnosť, to je to, čo vidíme vlastne, e, teda dôsledky desaťročnej vlády v Rumunsku sú porovnateľné s tým, aký bol dopad e, vlády nacistov v Nemecku. Takže keď sa porovnáva ale demokratický štát v rámci EÚ ku totalite v Nemecku za Hitlera, tak si myslím, že to je dosť nemiestné. To je čosi ako trivializácia zločinov eh, nacistov a je to ako by sa aj očierňoval holokaust. Práve si myslím, že pán premiér Ponte tu eh, asi dosť ťažko zastupuje socialistické stanoviská. Takže ak e, teraz ten mm, pre, premiér talianský skoro by sa mohol stať kandidátom na prezidentský post, takže treba jasne vyjadriť stanovisko. Ďakujem. Tindy. Ďakujem pekne, pán kolega. Tým sme skončili jednominútové vystúpenia podľa článku 163. Ďalšie znutie bude zajtra 16. septembra od 9. do 14. a potom od 15. do 23. Na stránke Európskeho parlamentu je expozícii dispozícii program a týmto odročujem schôdu.